your role is fundamental in this process. i look forward to discussing with you and working with you to make this strategy a success. thank you very much for your attention. merci beaucoup de cette euh, présentation. j'ai maintenant le dilemme de la présidente qui est d'avoir euh, dix sept collègues euh, inscrits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 Lisabonská strategie skončila totálním neúspěchem. Nic z toho, co slibovala, se nesplnilo. Jedno z hlavních hesel bylo More and Better Jobs, bylo jich Less and Worse Jobs. Vize 2020 je proti Lisabonské strategii lepší v tom, že je kratší a že nemá tolik cílů, ale jinak je to stejná snůžka nesmyslu jako Lisabonská strategie. Za poslední roky bylo v Evropské unii vytvořeno pracovních míst sice dost, ale téměř všechna prekérní. Mluvil jste o otevřené metodě koordinace. Ta v podstatě neexistuje. Státy si dělají, co chtějí. Státy mají zřízenou inspekci práce, nedostatečně vybavenou. Práce agenturních zaměstnanců je otrocká práce. Mluvím teď o své zemi, v jiných to nebude lepší. Self-employed neustále stoupají. Mluví se o sociálním dialogu s odbory. Jak můžou odbory vznikat, když jsou taková zaměstnání? Mluví se o tom, že se má zvyšovat vzdělanost a že díky tomu bude stoupat zaměstnanost. To není vůbec pravda. Zájem je většinou o nekvalifikované práce, které se může každý dělník nebo dělnice naučit za dva dny. V mé zemi je například problém s tím, že řada absolventů středních škol při hledání zaměstnání zamlčuje to, že má střední školu. Pokud jde o security, to je podvod. Buď je flexibilita anebo je security. Jediná země, kde to funguje, je Dánsko. Jinde je to znova podvod. Takže my se setkáváme neustále a ustavičně s tím, a tím končím, že kdykoliv se vyskytne nějaký problém, tak se na něj vymyslí prostě název. A tím se myslí, že je věc vyřešená. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Elisabeth Lynn, puis Monsieur Alessandro Sarkas. Yes, uh, thank you very much and uh, welcome uh,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 esta coordenação no sentido de fazer eh, com que os Estados membros se empenhem em medidas sociais que têm que implementar para que esta Estratégia 2020 e venha a ter maior êxito que a Estratégia de Lisboa. Muito obrigada. Merci, Monsieur Ole Christensen. Tak for formand, og tak til kommissæren for øh, redegørelsen. Jeg synes, der er nogle gode øh, elementer i øh, 2020. Man kan så altid diskutere, om de er